Ich äh, wünsche Ihnen einen guten Morgen. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Vítam hlavne pána Fleckensteina. A teraz teda zápisnicu považujeme za schválenú, nikto nemá, dúfam, žiadne námietky, teda, pardon, program. Teraz e, teda ideme k bodu číslo 3, e, tým je Irán. E, chce sa niekto prihlásiť o slovo na túto tému? Nikto? Tak poďme hlasovať. Kompromis 1, kto je za? Dajte prosím Fleckensteinovi hlasovací zoznam EPP. Ja. So, ladies and gentlemen, Kompromiss 1, wer ist dafür? Dagegen? Kompromis 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. Pokračuje sa. Hmm. 41, 41, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 42 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 2 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, pokračuje sa kompromisom 3, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 5. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 123. Kde to máme? Kto je za? Kto proti, kto sa zdržal prijaté. 126, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 127 a 128 identické, kto je za? Kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. Zamietnuté rovnosťou hlasov. Nie, nie, prijaté, pretože to bola účasť. Dobre, takže prijaté. 31 za, 20 proti, 1 sa zdržal. To bola... Tu bol ktorý návrh? Kompromis 7 teraz. Kto je za? S ústnymi. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 163 po častiach. Prvá časť, tá odpadá, čiže hlasujeme o druhej časti. Druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Sto štvorka. To je menovité hlasovanie. Áno, dobre to vidím, veď sme to nikdy nerobili. Preda, what I see in my EPP voting list. Is that wrong? Is the EPP voting list wrong? Je tam nejaká chyba Vlastne to znamená EPP? Pán Preda? Náš hlasovací zoznam je vždy dobrý. Hlasovanie už je dlho otvorené. Takže ho končím. 34 za, 20 proti prijaté. Teraz návrh 253, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 186, kto je za, to je tiež menovite teda, takže hlasujeme. Koniec hlasovania. 24 za, 30 proti, zamietnuté. Kompromis 11, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal prijaté? 197, kto je za? Kto proti, kto sa zdržal zamietnuté? Teraz návrh 200, pardon, 198, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté? 198. Kto je za? Prosím, hlasujte. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 201 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 12 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 206 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 207 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 208 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 342, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 13 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 14, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 232. Kde to máme? 232 za. Proti, kto sa zdržal, prijaté. 230. 234, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 238 za. Proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 15. Kto je za? Kompromis 15, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 16 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme návrhom 269. 269. Hm, o dve strany ďalej. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 275. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme. You, but the group's position is different. Minus. Κατά. It's voting list. Look to the voting list. The vote is closed. Končím hlasovanie. 21 za, 35 proti, zamietnuté. Teraz 276, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromis 17 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 18, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme návrhom 310. 310. Ide o hlasovanie po častiach, ale prvú časť pokrýval kompromis 19, čiže hlasujeme iba o druhej časti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Čo to? Veď to bolo jasné, prijaté. Kompromis 20. Kompromis 20. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 330 sedmička, kto je za? Neviem to teda nájsť. 337, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 338. Tá bola stiahnutá. 344, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 362. 362. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 370 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 439 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme. 439 439. Teraz prebieha elektronicky. Koniec hlasovania. Zamietnuté 18 za, 37 proti. 379 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 390, pardon, 391, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Čiže 389, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Odpadajú všetky ďalšie. Teraz 393, ak sa nemýlim, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. 405, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. Kompromis 22? Nie, 396. 396. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz kompromis 22. Či ešte sme niečo vynechali? E, 395 ešte, tu treba odhlasovať, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 397 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 398 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 411 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 409 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A čo ešte? 399. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 407, 408, 410. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 22. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 420. Kto je proti? Also, 420. Ale vážne, 420, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? 433, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Kompromis 23, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 372. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 469. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 419. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 436, 438. Za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 437. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 454. Za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 475 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 25, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 236, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 204, pardon, 444, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 468 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 471, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz návrh 2 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 3, pardon, 1 nie, 3. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 6 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 10 za proti, kto sa zdržal zamietnuté, 11 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz návrh 15 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 17 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 18 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 19 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 20 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 21 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 24 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. Ale ešte to pokračuje. Dvadsaťštvorku chcete overiť. Dobre. Konec hlasovania. 18 za, 37 proti a zamietnuté. Teraz sa dostávame k stanovisku INTA. 1 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 2 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 3 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 4 za, pro, za ešte stále, proti, kto sa zdržal zamietnuté, ďalšie sú pokryté, čiže až 8. 8 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Deväť za, proti, kto sa zdržal prijaté, 10 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 11 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 12 za. No, overíme, keď chcete. Jedenáctka sa overuje. 15 za, 42 proti zamietnuté, 12 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 13 čo? Za, 13, kto proti, kto sa zdržal, 13 nedával som pozor ešte kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 14 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 15 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 16 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 17 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. A teraz budeme hlasovať elektronicky, záverečné hlasovanie. Konec hlasovania. 37 za, 15 proti, 8 sa zdržali, čiže správa bola prijatá. So we have to fast. So, Kolleginnen und Kollegen. Takže kolegyne, kolegovia, dámy a páni, rýchlo sme to vybavili, prirýchlo, ale poprosím vás, zostaňte tu. Pán Fleckenstein ved ľudské práva. Takže ešte raz poprosím, zostaňte.